po letnej prestávke. No a dúfam, že sme sa všetci zotavili. Avšak toto leto bolo trochu iné ako tie predchádzajúce. Počas letných mesiacov sme pozne sledovali medzinárodné dianie tak v Európe, ako aj na celom svete. Bolo to pre nás všetky veľmi dôležité čo sa týka hospodárskej krízy, neustále som bol v kontakte s, s polským predsedníctvom a neustále sme hovorili o aktuálnej situácii a ako treba reagovať na ňu. 29. augusta, ako ste viete, sa uskutočnilo zasadnutie výboru EKON za účasti pána Junkera, Trišeho a Rostovského počas dvoch dní, alebo teda o dva dní, v stredu nám predniesie svoju správu pán Barozo a koncom septembra na nasledujúcom plenárnom zasadnutí v Európskom parlamente privítame pána Junkera. V minulých týždňoch sme tiež pozorne sledovali aktuálnu situáciu a dianie v Líbii. A dá sa povedať, že od začiatku bojov stojí Európsky parlament na tej správnej strane. Uznesenie, ktoré bolo prijaté v marci, sa už aplikuje a teraz treba pomôcť líbyjskému štátu a jeho občanom na ceste k demokracii. Ale vám chcem pripomenúť, že budeme hovoriť aj o týchto témach a budeme o tom hovoriť podrobnejšie. Slovo sa hlási pán Ferhovstad. Ja mám len faktickú poznámku. Vy ste hovorili o všetkom, čo sa stalo eh, v súvislosti s eh, eurokrízou. Ja by som sa vás chcel spýtať, a aké iniciatívy by sme mali prijať. Je pravda, že zajtra sa stretávate s pánom Berlusconim, talianským premiérom na pôde parlamentu. Neviem presne na akú tému. Ja nebudem hovoriť o dôvodoch tohto stretnutia a toho, prečo nemám informácie. No a ja sa chcem spýtať, či to je pravda a nemyslíte, ak to je pravda, aby ste ho požiadali, aby, ste, aby, sa, aby predstúpil aj pred príslušný výbor, o, aby informoval výbor Ekon o úsporných opatreniach, tak ako to urobil pán Papandreou, ktorý hovoril o, o pláne úsporných opatrení, no a potom predstúpil pred výbor krí, pre krízu a, a vysvetlil svoje opatrenia. To bolo veľmi pozitívne, takže ja vás žiadam, ja neviem, aké sú dôvody, e, že pán Berlusconi príde, ale ak príde a bude vás informovať o plánoch úsporných opatreniach, vás žiadam, aby predstúpil pred príslušný výbor, v tomto prípade pre hospodárske veci, a informoval parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pani Rebecca Harms. Ja... Chcela by som intervenciu pána kolegu Hovšata podporiť v mene mojej politickej skupiny, ale chcela by som tiež položiť otázku, či európske inštitúcie si skutočne pomôžu tým, ak e, sa stretnú s pánom Berlisconim v deň, keď e, sa v Taliansku e, keď v Taliansku má sa objaviť pred súdom kvôli tomu, že E, mu e, vyčítajú prostitúciu. Myslím si, že my by sme nemali s pánom Berlusconim voliť takýto postup, ktorý by mu umožnil, aby e, opätovne mohol vynechať tento termín na súde v Taliansku. Prosím vás, preto pán predseda a, a pán Barroso by to mal tiež e, zvážiť, pokiaľ pán Berlusconi má e, termín e, na súde, e, nie je, myslím si, vhodné, aby sa e, stretol e, s nami a teda ani so zástupcami komis- e, kom- jednotlivých výborov, ktoré boli spomenuté. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Návrh e, pána Oštata príjmam, považujem ho za veľmi rozumný. Som presvedčený, že pokiaľ e, parlament prezidenta, talianského prezidenta pozvať chce, e, jedno za akých okolností, malo by byť možné to zosúľadiť. Myslím si, že talianská vláda by urobila dobre a zajtrajšia návšteva pána Berlusconiho to tiež e, potvrdzuje, že je e, zmysluplné, aby e, sa tu skladali účty, ale tón pani kolegyne Harms ma trochu ruší. Chcel by som jednoducho len pripomenúť, že pán Berlusconi je niekomu sympatický, niekomu nesympatický, ale o to nejde. Je prezidentom kraj, jednej krajiny, ktorá sa nachádza v srdci Európy a je vlastne svetkom toho, že e, e, má e, rada demokraciu. Takže myslím si, že my nerozhodujeme o tom, kto kedy stretne tohoto pána. Preto by som chcel upozorniť na to, že v rámci návštevy pána Berlusconiho v európskych inštitúciách je legitímne, že aj že sa s ním chce stretnúť aj predseda Európskeho parlamentu. Pán predseda, je možné, že by pán e, Berlusconi zajtra e, prišiel. Ja som sa práve teraz len e, od kolegu Maura dozvedel, že pán Berlusconi príde. Bude prvý, ktorý bude pánu Šulcovi gratulovať k jeho nominácii. Je to možné? Ja však ale mám úplne inú záležitosť, pán predseda. Zajtra pardon, stredu eh, od 14. do 15.30 sa uskutoční otvorené zasadnutie konferencie predsedov tu v plenárnom sále. Skrátime našu schôdzu, aby sme si vypočuli eh, medzinárodného úradníka. Doposiaľ tomu bolo tak, že plenárna sála bola k dispozícii prakticky len pre predsedov vlád. Ja to považujem skutočne za neuveriteľné, že naše zasadnutie skracujeme, pretože e, niekto navrhol, aby sme si e, vypočuli e, istého úradníka. Prosím teda, aby sme naše zasadnutie začali tak, ako začať má a mohli diskutovať o kríze týkajúcej sa e, zadlženia. E, dziękuję za zwrócenie uwagi na tą sprawę. E, Odnoś... Ďakujem veľmi pekne mm, za tie otázky a upozornenia. No, k tej prvej veci by som chcel povedať nasledovné. Pokiaľ som dobre informovaný, tak pán premiér Berlusconi sa tu nezúčastňuje alebo nepríde na oficiálnu návštevu Európskeho parlamentu. Ja o tom vôbec neviem. A to vám môžem takto aj povedať. No a ja by som teraz sa chcel prejsť k ďalším oznámeniam. Zajtra príjmeme výstup medzi nami pán Bronislav Komorovský, predseda Polskej republiky, ktorý pred nami vystúpi počas slávnostného zasadnutia 15. septembra alebo na 15. 9. veľné zhromaždenie OSN prijalo Deň demokracie na to, aby celosvetová demokracia nebola ohrozená. Musíme ju musíme ju podporovať. No a k tomu a to patrí tiež k cieľom Európskeho parlamentu, čiže tej inštitúcie, ktorá je najdemokratickejšou európskou inštitúciou. No a ja teraz sa odsudzujem násilnosti z 2. júla proti nášmu kolegovi, poslancovi Sajadovi Karimovi vo Veľkej Británii. Jeho súkromný dom bol napadnutý 30 protestujúcimi extremistické organizácie. Oni vstúpili na jeho majetok s nápismi a heslami namierenými proti islamu, pričom na neho kričali a filmovali ho. Pán Karim bol doma so svojou manželkou a deťmi. Neustále treba jasne sa vyjadrovať a neustále treba odsudzovať takéto incidenty a udalosti, hlavne keď sú to takéto nenávisné činy. Keď eh, takéto činy, ktoré obmedzujú slobodu prejavu jednotlivých eh, poslancov, sú nepripustné. Pán Karim dostal mandát v demokratických voľbách eh, od občanov Veľkej Británie. Akýkoľvek útok na ňo a na jeho rodinu je útokom proti jeho voličom. Treba prijať všetky kroky na ochranu pána Karima a pri výkone jeho povinnosti na to mal slobodu prejavu bez toho, aby sa cítil ohrozený a mohol vykonávať svoju prácu demokraticky zvoleného zástupcu obývať občanov. No a ja som vyjadril podporu nášho kolegu v liste premiérovi Cameronovi. No a dnes ešte raz verejne Opakujem svoju podporu pre vás, pán Karim, a pre všetky obete diskriminácie. Táto, tento parlament vás podporuje pri obrane našich spoločných hodnôt. I met personally ja som sa osobne stretol s našim kolegom pred niekoľkými týždňami. Uh, is another point of order. Ďalšia faktická poznámka, pán Rinaldi. Sul punto precedente, la visita del presidente Ber... Ešte k tomu predchádzajúcemu bodu, k návšteve premiéra Berlusconiho na pôde Európskeho parlamentu to eh, už eh, bolo predmetom niektorých kontroverzných pripomienok. Mňa by len zaujímalo, pán predseda, eh, zvedle vašich objasnení, či nie je nejaká oficiálna žiadosť o stretnutie, či sa neuskutoční nejaká oficiálna návšteva talianského premiéra, keď sa s ním stretnete, aký štatút alebo formu bude mať vaše stretnutie, takáto návšteva alebo takúto návštevu vníma talianská verejnosť ako zlý vtip v deň, keby, keď sa má talianský premiér, keď má talianský premiér predstúpiť pred súd. No, slovo dostáva ešte pán Mario Mauro. Pán predseda, ja myslím, že je to legitímne, že vy informujete eh, inštitúciu o rámcových podmienkach tejto návštevy, pretože pokus o napadnutie talianskej vlády to vôbec nesúvisí s tým, čo je predmetom a dôvodom návštevy, návštevy premiéra Berlusconiho. Ja ten problém nechápem. Vznikol tu umelo, sudcovia už povedali, že e, sa nájde náhradný termín na miesto zajtrajška. No ja sa budem snažiť vám to čo najpresnejšie vysvetliť. Tak ako povedal pán Rinaldi, nie je to žiadna žiadosť o oficiálnu návštevu e, premiéra Berlusconiho, avšak e, nedá sa vyjadriť, že ak príde do Európskeho parlamentu, tak sa oskroční krátky rozhovor s ním, ale e, nepo, nebola podaná žiadna žiadosť o oficiálne stretnutie a to vám musím explicitne povedať. Ako som už povedal, zajtra príde medzi nás polský prezident. No a ja sa budem a, ja teda príjmem túto návštevu a preto plne mať možnosť zajtra prijať nejakú ďalšiu oficiálnu návštevu. No a preto by som vás chcel požiadať o ukončenie tejto diskusie. Ja už som vám na túto tému povedal všetko, alebo postupil všetky informácie, ktoré mám k dispozícii. A ako vidím, že môžeme týmto uzavrieť tento bod a prejsť k ďalšiemu bodu. A no, ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Máme viacero oznamov, pretože pokračujeme v zasadnutí, ktoré bolo prerušené z 7. júla. Protok zápisnice a texty im boli predložené. Má niekto nejaké pripomienky k tomu? E, vidím, že nie.